Dokumenty sú k dispozícii, pýtam sa, či sú nejaké námietky, zdá sa, že nie. Takže zápisnica sa považuje za schválenú. Včera